znamenie komisie. Ide o, masovej špionáži e, NSA a teda mm, Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierené proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ zaangažovať Nemeckú spravodajskú službu BND, službu BND v týchto činnostiach. Pani Jourová. Dámy a páni, vítam príležitosť hovoriť dnes o téme, ktorá bola pokrytá znač- komplexne v médiách, spolupráca medzi e, nemeckou a americkou spravodajskou službou. Dovolte mi začať tým, že ešte je, veľa potrebné potvrdiť, ešte je potrebné potvrdiť veľa detajlov. Mnohé veci ešte sú neobjasnené, napríklad do akej miery nemecká spravodajská služba BND bola zaangažovaná v tejto činnosti, či to bolo úmyselné alebo nie. Išlo o špionáž e, európskej, teda americkej NSA spoločnosti v západnej Európe a mm, čím sa porušilo nemecké právo. Činnosti spravodajských služieb sú zamerané na zabezpečenie národnej bezpečnosti. Táto oblasť sa týka kompetencie členskej krajiny. Uh, a teda je vyňatá z uplatniteľnosti európskeho práva vrátanie charty základných práv Európskej únie, ako aj pretože charta sa týka len členských krajín, kde sa implementuje európske právo. Koncept národnej bezpečnosti si vyžaduje interpretáciu, e, ktorá je reštriktívna, keď sa využíva v členských krajinách preto, aby sa žiadala neaplikovateľnosť európskeho práva. Precedenčné právo súdneho dvora jasne hovorí, že v takýchto prípadoch členská krajina potrebuje e, obsažne vysvetliť e, takúto požiadavku. Nestačí len o tom hovoriť Akýkoľvek problém, ktorý sa týka spolupráce medzi e, spravodajskou službou členskej krajiny alebo medzi členskými štátmi a, e, a tretimi krajinami, je otázka, ktorá sa musí riešiť v členskej krajine. To sa musí urobiť v súlade s relevantnou národnou legislatívou v rámci práv Európskeho dohovoru o základných právach a slobodách. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. Teraz dávam slovo nášmu prvému rečníkovi na dve minúty, pán Vos. Ďakujem pekne. Špigl tento týždeň písal o tom, že NSA využil informácie BND o nemeckých spoločnostiach a nemeckých občanoch. Koniec citátu. Toto je tvrdenie, titulka v novinách e, nič menej, nič viac a nemáme stále nejaké fakty. O čom teda hovoríme? Pravodajská služba hovorí, robí to, čo robí. Je to možno, možno taká európska spravodajská služba, podporuje inú. E, podľa mňa všeobecne je dobré, že sa stále ubezpečujeme, opakovane ubezpečujeme, že tu nedôjde k nejakej masovej špionáži občanov, e, politikov či podnikov, že to sa nemôže stať, nie je to priateľné, ale to sme už jasne povedali, preto táto diskusia nie je vhodne načasovaná, je predčasná a to, čo pani komisárka už oznámila, že teda hm, hovorila o tejto téme, nie sme primeranou, e, nie je to primerane načasované. Tu v Európskom parlamente hm, nemôžeme nič meniť či dokázať na práci e, spravodajských služieb. alebo hovoriť o príslušnosti nejakej národnej spravodajskej služby. Nemáme tu primerané informácie. Tu hovoríme len o tvrdeniach či interpretáciách a nemáme tu žiadne e, dôkazy o nejakej masovej špionáži či sledovaní v rámci EÚ. Vždy teda išlo o výmenu alebo informácií. Ide o to, ako môžeme zlepšiť kontrolu týchto spravodajských služieb. Ďakujem. Ďakujem. Na dve minúty má slovo pani Sipel. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som na úvod povedal, že pán e, FOS neboli iba nejaké články v tlači, ale dokonca aj príslušní členov výboru v Bundestagu niektorí z vašej strany potvrdili, že boli tu určité pochybenia. No ale poďme k tejto veci. Takže ten rozruch po odhaleniach Snowdena v členských štátoch nespôsobili žiadne zmeny, sledovanie pokračuje naďalej. To znamená, že v záverečnej správe parlamentu sa nekritizovalo iba USA, ale potom sa tu požaduje aj zastavenie zberu údajov a vytvorenie kontrolných orgánov, ktoré by kontrolovali činnosť spravodajských agentúr. Už vtedy sme napríklad sa zapodievali aj tým, že sme menovali e, spravodajské služby v Spojenom kráľovstve a Nemecku. Hovorili sme, že nie je všetko v poriadku. Ešte momentálne nemáme k dispozícii všetky informácií, ale to potvrdí vlastne aj členovia výboru, že ide o zásadnú vec. Kto bez vedomia spolk, úradu spolkového kancelára využíva takéto údaje, údaje a nie na boj proti terorizmu, prekračuje svoje právomoci. Sú to veci, o ktorých očividne nikto nevedel. Je to hrozné, lebo to poukazuje na to, že kontrola a parlamentná kontrola očividne nefungovala. Jediná správna reakcia by bola objasniť kompletne všetky tieto výčitky prostredníctvom nemeckého vyšetrovacieho výboru a to sa požadovalo už a takto je dôležité zabezpečiť to, aby sa čo najskôr vyšetrila situácia. Dôležitú úlohu zohrávajú jednotlivé selektory, to je to, o čom sa už intenzívne diskutovalo, tie slúžia na to, e, aby NSA mohlo vyhľadávať údaje a tu sa dostávam už záveru. Poukazuje sa tu na to, že Európsky parlament sa musí naďalej, musí zabrať touto témou to súvisie s novou legislatívou o Francúzsku, ktorá očividne dosahuje rozmery francúzske Patriot Act. Ďakujem. Thank you. Our next speaker for one minute is Mr. Teraz pán Krasnodebský, dostane slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za slovo. Kolega z EPP sa snaží ako keby zmierňovať situáciu, pokiaľ je o túto problematiku. Ide o to, že tam boli vlastne zástupcovia nemeckej vlády, ktoré zahájili túto vec. A nie je iba čisto nemeckú záležitosť, nie je vôbec o internú záležitosť. Je to vec, ktorá sa týka poskytovania informácií o európskych občanoch, politikoch, ale aj podnikoch. No a Pani komisárka už o tom hovorila. Toto sa netýka iba západnej Európy, aby som povedal, že to sa týka celej Európy, takže tu nejde iba o problém spolupráci medzi NSA a BND, ale napríklad v tlači sa objavili informácie, že vlastne na úrovni BND existuje určitý problém, lebo táto spravodajská služba skutočne masovým spôsobom zbiera informácie o európskych občanoch, politikoch, ale aj podnikoch. A táto diskusia v Nemecku poukázala na to, že tu nie je žiadna demokratická kontrola, preto ja ako poslanec a európsky občan by som chcel viac o týchto veciach. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo na dve minúty pani Intfeld. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Koľkokrát sme vlastne už tu diskutovali o nelegálnom sledovaní našich občanov, našich politikov, sledovanie žurnalistov, zastrašovanie tých, ktorí poskytujú informácie. Áno, poviem hesla Prism, Belgacom, Jamalto a iné. Pán Foss, jednoducho nemôžem byť spokojný s touto situáciou, keď hovoríme o amerických tajných službách, musíme hovoriť aj o čínskych. No čo povedať, No však jednoducho robia svoju činnosť, prečo to je bežné, sledujú ľudí. No ale u nás je to tak, že na tomto kontinente máme pravidlá, ktoré sa týkajú toho, že kto bude chrániť práva našich občanov, kto bude chrániť súkromie našich občanov. Pán Fos, očividne EPP sa o to nestará, nezaujímajú právny štát, súkromie ani medzinárodné právo. To znamená, že občania nemôžu očakávať žiadnu ochranu z vašej strany. Avšak ja chápem, že Európska komisia hovorí, že je to v kompetencii členských štátov a vieme, ako je to na úrovni rady. Teda, no, ako to mám povedať, takmer som použil taký nevhodný termín, takže nestarajú sa rozhodne o práva občanov, to určite nie je rada. Ale jednoducho niekto to musí zabezpečiť a ja nemôžem súhlasiť s tým, že toto všetko v súlade s legislatívou akceptovateľné. Kedy dostaneme konečne už nejaké odpovede? Totiž to ak takto postupujú priateľské štáty voči nám, ako postupujete nie priateľské? E, hovoríte, pán Fos, že nemáme dôkazy. No preto jasné, že nemáme dôkazy, preto sú tajné služby. Takže práve preto chceme mať dohľad. No, pán Fos, vy ani nepočúvate. No takže potrebujeme mať takýto dohľad, je to veľmi nevyhnutné. Potrebujeme mať európske pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať, pokiaľ cezhraničné aktivity e, spravodajských služieb. Musíme jednoducho hájiť práva našich občanov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty pani Ernst. Dank. Ďakujem pekne. To, čo sme vždy už tušili, sa teraz odhalilo a cituje všetky spravodajské služby aj skromné BMD, spolupracujú s NSA podľa toho princípu priateľ, dobrý priateľ, o to tu ide. Porušujú legislatívu, ani úrad kancelárky o tom nevedel a nikto na úrovni vlády, sledujú európskych občanov, obchádzajú sa orgány členských štátov, sledujú sa aj podniky, to je hospodárska špionáž podľa vnútroštátneho a práva a európske práva je to zakázané. Čo ešte by sa muselo stať? No a e, častokrát sa potom hovorí, že toto vykonáva iba USA, ale dochádza to k posunu informácií hore-dole cez Atlantik. Sú tu fakty, ktoré sú známe a keď sme intenzívne diskutovali o afére NSA, spravodajské služby, e, sa iba smiali, o čom tu vlastne diskutujeme, že vlastne sme nič nevedeli. Je to takto, nedelno NSA, je to vlastne systém, ktorý sa týka sledovania občanov, podnikov, porušuje sa pritom legislatíva. Inými slovami sa to označuje ako velezrada. Takže tu chýba kontrola spravodajských služieb, ktoré môžu postupovať ako chcú a ešte vlády sa snažia zakryť tieto škandály. Ako dlho ešte to budeme E, trpieť, ako dlho je možné pokračovať v týchto podvodoch, podvody, dokedy si to necháme jednoducho páčiť od rady, ja hovorím koniec. Thank you. Our next speaker for one and a half minutes, Mr. Albrecht. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Albrecht. President, uh, dear colleagues. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyni, kolegovia, komisia. Ak tieto mediálne správy skutočne sú pravdou, toto je nová dimenzia tohoto škandálu ktorý veľmi jasným spôsobom poukazuje na to, že sa to netýka iba NSA a nie len USA, ale týka sa to vlastne našich vlastných spravodajských služieb, ktoré nie sú v súlade s našimi štandardmi a základnými pravidlami a hodnotami právneho štátu. A ja musím povedať, pani komisárka Jourová, teraz skutočne nastal čas na to, aby sa odviedla určitá práca, aby sa vyšetrila táto situácia, keď teda ten termín národnej bezpečnosti v smluvách Európskej únie je vlastne porušovaná členskými štátmi, takže vtedy, keď boli tie odhalenia Snowdena Angela Merkel, eh, kancelárka povedala, že sledovanie špionáž priateľov to je neakceptovateľné. To znamená, zdá sa keby, že pre Nemecko niektoré členské štáty neboli priatelia, alebo môžeme povedať, že ona vlastne nemyslela vážne svoje slova a ja si myslím, že o to tu vlastne ide. To sa týka všetkých hlav štátov a preto je dôležité vypracovať štandardy a pravidlá, ktoré sa týkajú toho, ako sa postupuje v oblasti spravodajských služieb. Nesmieme mať takúto špionáž na úrovni EÚ. Máme tu chartu základných práv, je to zmluva, ktorá sa tu uplatňuje. A pokiaľ zabezpečenie práv a štandardov, a to je veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you for... Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Lebreton. Merci, madame la présidente Ďakujem pekne, pani predsednička. Od roku 2001 e, nemecká spravodajská služba sledovala európske podniky a politické osobnosti Francúz, vo Francúzsku pre USA. Spiegel o tom napísal, potvrdilo sa to pani Merkelovou. Kancelárka sa snaží zbaviť svojej zodpovednosti tým, že obvinuje svoju vlastnú spravodajskú službu, že mala technické a organizačné nedostatky. Táto, toto je vážna vec, pretože dokazuje, že Nemecko zradilo Francúzsko a svojich európskych občanov v prospech USA. Podľa mňa Nemecko instrumentalizuje Európsku úniu preto, aby bola v službách USA. Z toho treba vyvodiť dôsledky a pochybniť eh, transatlantickú zmluvu TTIP. Thank you. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty je pán Zver o domnevnom vohunjenju americké nsa v Európe sme rozprávali. ďakujem pekne pokiaľ ide o tento škandál týkajúci sa sledovania špionáže v súvislosti s NSA, nevyriešila sa táto situácia primerane. Myslím si, že nemali by sme hovoriť o, tejto, o týchto otázkach z tohto pohľadu. Mali by sme skôr hovoriť o kybernetickej bezpečnosti. Totižto, to, čo sme chceli diskutovať, čo mal byť na programe, sa týka spolupráce medzi nemeckými spravodajskými službami a spravodajskými službami v USA. Samozrejme, to je, povedať, utajovaná spolupráca. Hovoríme tu vlastne o takýchto utajovaných agentúrach. Musíme samozrejme zabezpečiť istú mieru kontroly, lebo ide to o našu bezpečnosť. A ochrana údajov je jedno z hlavných práv, ktoré máme ako jednotlivci, takže musíme konať tejto oblasti, musíme prijať nariadenie, Európske nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa bude zaoberať rozličnými 28 štandardami, ktoré sa uplatňujú momentálne. A každý sa bude musieť riadiť týmito štandardami tu v Európskej únii, takisto ako aj v zahraničí. A zároveň musíme hovoriť ešte aj o dohode o ochrane údajov, pokiaľ ide o boj proti zločinu. Ja si myslím, že žiaden štát, a dokonca ani nie Európska únia, si nemôže dovoliť porušovať ľudské práva. Lebo toto je veľmi zásadné. Myslím si, že ten, kto nás tu sleduje, to nie je len Nemecko a USA. Ďakujem pekne, teraz pán Moraes na dve minúty. Ďakujem pekne. Dnes tu diskutujeme o tejto zásadnej otázke a povedzme si otvorene, že pokiaľ ide o veľmi zložité vyšetrovanie analýzu situácie, pokiaľ ide o NSA, dokonca aj USA začalo pracovať a prezentovať na medzinárodnej úrovni pravidla, ktoré stekajú týkajú priemyselnej špionáže a hovoria o tom, že vlastne takáto špionáž nie je nevyhnutná, aj keď niektoré oblasti, niektoré oblasti je to dôležité, pokiaľ je sledovanie terorizmu, tam iste ale ako povedala pani komisárka, pokiaľ ide o podniky v západnej Európe a kde ide o porušovanie v tomto prípade európskej ako aj nemeckej legislatívy, tak o čo tu vlastne ide? Ide o to, čo skonštatoval Washington Post a Spiegel. Ide tu o naše dva členské štáty, Nemecko a Francúzsko. A keď hovorím o jednotlivých členských štátoch, musím sa pozrieť k nám domov, pokiaľ ide o vyšetrovanie situácie NSA a my ako parlament sa musíme zabrať ochranu našich občanov pred nie nevyhnutným porušovaním súkromnej sféry. O tom diskutujeme dnes, hovoríme o určitých tvrdeniach, ale zohrávajú dôležitú úlohu, ako vlastne uviedli Washington Post a Spiegel, to znamená, že to, čo musíme vykonať, je, aby sme zabezpečili jednotlivé postupy, ktoré sa týkajú dohľadu. Nemáme právomoci v tejto oblasti, ako sme skonštatovali v rámci analýzy situácie týkajúce sa NSA. Musíme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Zatiaľ sa to nepodarilo dosiahnuť. A preto dnes si musíme pripomenúť to, že musíme požiadať členské štáty, aby vykonali konkrétne kroky vpred. Zároveň by som chcel pripomenúť, že bol to práve nemecký Bundestag a konkrétny členský štát, ktorý dosiahol pokrok v tejto oblasti a nie žurnalisti, boli to konkrétni poslanci parlamentu, ktorí ktorý chcel dosiahnuť pokrok a prišli s tým odhaleniami. A preto je dôležité, aby toto právo sa využilo aj v prípade Európskeho parlamentu a nehrozovalo sa európske právo. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty má slovo pán Weidenhülzer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Obávam sa, že nie je to posledný krát, čo sa zapodívame tu takýmito témami a snažíme sa objasniť situáciu. Spravodajské služby pôsobia utajené oblasti a e, toto znepokojí mnohých ľudí. My ako parlament sme za to, že chceme mať Európu slobody, e, spravodlivosti a bezpečnosti a práve v tom spočíva výhodná právneho štátu, že sú pevne zadefinované policajné a e, spravodajské právomoci. To znamená, že je dôležité sa pohybovať v tomto rámci, ho neprekračovať a už vôbec nesystematicky. Čo teda potrebujeme? Potrebujeme mať určitú parlamentnú kontrolu. To, čo tu vykonávame, je pozitívne. Potrebujeme mať e, prieskum situácie, vyšetrenie situácie o všetkých členských štátoch, ktoré sa to týka a potom potrebujeme tu mať reformu legislatívy, ktorá sa týka ochrany osobných údajov, potom potrebujeme mať vyššiu mieru kybernetickej bezpečnosti, potrebujeme mať konečne európsku infraštruktúru, ako je právny rámec, ktorý sa bude týkať európskeho cloudu, potom potrebujeme mať ešte aj ochranu takých ľudí, ktorí sú informátori, ako Edward Snowden, ktorý prvým pozornosť túto situáciu a potom ešte potrebujeme mať Ehm, dohodu o nešpionáži. Bilaterálne dohody nemajú očividne žiadnu hodnotu. Všetky členské štáty EÚ sa musia zaviazať, že nebudú realizovať voči sebe hospodárskú špionáž a potom ďalej ešte potrebujeme mať odvahu konečne, aby tie medzinárodné dohovory, ktoré sme uzavrali, sme preskúmali, pokiaľ ide o SWIFT a Safe Harbor, musíme to teda preskúmať. Je tu o to, že naťahuje komisia, vyvodila potrebné závery z našich uznesení. No a myslím si, kolegyne, kolegovi, vážená pani komisárka, že slobodnú spoločnosť zistíte podľa toho, že je ochotná vyšetriť situáciu, keď sa porušujú základné práva a že s tým nechce nikto súhlasiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pristúpme spontánnej rozprave. Máme tu jedného rečníka na jednu minútu. Má slovo pán Jakovič. Som vrlo oprezan, kada se... Ďakujem pekne, ja som veľmi obozretný. to, keď v parlamente diskutujeme a hovoríme o médiách ako o informačných zdrojoch, Treba byť obozretný. Áno, sú tu mnohé pochybnosti, indície, o mnohých vete sa už hovorilo. A e, veľa sa hovorilo aj o tom, že táto, keby táto diskusia nemala zmysel. Myslím si, že práve naopak, táto diskusia má zmysel, mala byť podporená. Dôležité, aby to, či ho začal Bundestag, aby sa to dokončilo. To znamená, že je dôležité preskúmať e, veľmi detálne situáciu spoluprácu medzi BND a NSA. To, čo potrebuje mať v Európe multilaterálny dohovor, to znamená, že nesmieme vykonávať špionáž voči sebe, musíme tu mať zájomnú dôveru a e, je dôležité, aby to bola dôvera v naše inštitúcie, v seba samých a takýmto spôsobom to je dôležité, aby sme vytvorili dôveru občanov našich, naše systémy, ktoré chce, musíme posilniť. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani komisárka Jórova. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za túto diskusiu, ktorá skutočne dáva zmysel a je veľmi dobré, že sme hovorili tu na tomto mieste o týchto veciach. Na úvod som vlastne už hovorila tak skromne alebo tak sucho, totiž to vravala som o tom, že nemáme dostatočnú dôkazovú základňu, nemáme dostatok faktov, je to informácie z médií, takže pre mňa ako právnika je toto rozhodujúce. To je rozhodujúca podmienka na tom, aby sa vyvodili nejaké závery alebo nevyvodili. No a zároveň som hovorila o nedostatočných eh, právomociach na úrovni EÚ, lebo tu ide o právomoci členských štátov. Avšak musím vám povedať, že potom, ako som si vypočul tieto informácie, pokiaľ ide o e, škandálo, ktoré sa týkajú zneužívania údajov zo strany americkej NSA, tak skutočne ma to znepokojilo. Teraz sme v také dôležitej fáze rokovaní s americkými orgánmi, pokiaľ ide o systém Safe Harbor, kde Rokujeme o výnimkách, v rámci ktorých americké spravodajské služby môžu využívať údaje týkajúce sa európskych občanov alebo aj právnických osôb, aby tieto údaje sa presúvali do USA. Musím skonštatovať, že toto neulahčí rokovania, práve naopak. No a Ide o to, ako vytvoriť istú dôveru, tak sme v zložitej situácii, pokiaľ ide o tieto informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Sme neoblomní v rámci rokovaní, chceme zabezpečiť pravidlá a právomoci, ktoré sú relevantné pre americkú stranu, avšak chceme, aby sme tu mali konkrétne prísľuby americkej strany v tom zmysle, aby tie pravidlá boli naplnené, aby sa nimi riadili. Takže jedna vec sú písomné pravidlá a druhá vec je samozrejme ich vykonávanie. Teda tieto rokovania sú zložité, mm, budú preto v najbližších týždňoch. Chceme ukončiť tieto rokovania do konca mája a dosiahnuť konkrétne písomné pravidlá, ktoré budú dôležité z hľadiska využívania údajov v rámci Safe Harbor. Chcela som vás informovať o tom, že v týchto rokovaniach sa pokračuje a ako paralelný postup pracuje sa na finalizácii nariadenia ochrane údajov, ktorým sa bude zaoberať rada v júni. Pevne verím, že tam bude všeobecný prístup a že sa to bude môcť odsúhlasiť niektorými ďalšími smernicami. Takže to sú také aktuálne informácie, ktoré sa týkajú sféry ochrany údajov. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pani komisárka. Kolegyne, kolegovia, môžeme ukončiť eh, túto diskusiu. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. A vymenia sa tu zástupcovia komisie. Poprosíme komisára Hila, aby sa usadil. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v rozprave a ja chcem dať slovo našej spravodajkyni pani Gil. Máte k dispozícii